ale nemôžeme zajsť ďalej, než to umožňuje právo spoločenstva, pretože komisia sa bude rozhodne pridržiavať tohto práva. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Verte, že ak môžem povedať niečo ako človek, ktorý prichádza z bývalej komerskej krajiny, že ja tú situáciu poznám a mám pocit, že to je podobné situácii, ako sme mali my v Rumunsku. Chcel by som ukončiť túto rozpravu a pristúpiť k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je energetická stratégia Svetovej banky. Spravodajkyňov je pani Keller, ktorá dostane slovo na 5 minút. Thank you very much. Today, 1.5 billion... Ďakujem. Dnes um, 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k elektrine, ale prístup k energiám je dôležitým východiskom pre boj proti eh, chudobe, v ktorej títo ľudia žijú. Je dôležité, aby mali spolahlivý prístup, vyrovnaný prístup, ktorý preklenuje medzery medzi mestskými a vidieckými oblastiami a ktorý je disponibilný a dá sa zaplatiť. Trvalo udržateľná <clears throat> dodávka energii je rozhodujúca najspolahlivejší, najbezpečnejší spôsob, je decentralizovaný prístup k obnoviteľným energiám. Ale netreba tu mať len bezpečnosť dodávok. Výroba tiež musí zohľadňovať ďalšie otázky, ako klimatické zmeny, odlesňovanie, znižovanie kvality životného prostredia, zdravie ľudí a chudoba, ktorá vzniká. Tieto problémy nemožno riešiť fosílnymi palivami. Tie majú hrozný dopad na zdravie, životné prostredie a klímu. Súčasne klimatická kríza e, pácha väčšiu škodu práve na tých, ktorí žijú v extrémnej chudobe. Fosílne paliva vytvárajú znečistenia, ktoré zneč- ohrozujú ľudské zdravie aj zdravé životné prostredie. Sú nákladné a ich cena narastá, čím viac sa nám míňa ropa a plyn. Fosílne paliva vytvárajú centralizované hierarchické a neflexibilné formy distribúcie energii Musíme sa zamerať na obnoviteľné e, zdroje energie, musíme pomôcť rozvojovým krajinám, aby e, dobehli e, naše cesty. Len obnoviteľné energie nám pomôžu vyriešiť tieto problémy. Použitie obnoviteľných energií, zdroje, ktoré sa nikdy neminú a mnohé rozvojové krajiny majú ich množstvo. Slnko a vietor. Môžu ich používať lokálne na veľmi malej a nenákladnej škále a tiež ehm, dávajú ľuďom ehm, moc. Decentralizovaná moc je potom v rukách ľudí. Je to demokratická forma. Aj tak Svetová banka naďalej pokračuje v podporovaní fosílnych palív energetickej stratégie. Nedávne nárasty e, e, v dostatočnosti a sebestačnosti krajín sú nedostatočné. Takisto je tu E, sú tu finanční sprostredkovateľia, ktorých nedostatočne Svetová banka e, monitoruje. Nemáme ešte dostatok správ. E, týmto tým pádom sa na 10 ročia zablokovávajú rozvojové krajiny a takto by ale energetická revolúcia vyzerať nemala. Krajiny trpia nedostatkom transparentnosti a tento problém treba e, vyriešiť definovaním jasných požiadoviek, ktorí sprostredkovateľia musia splňať, aby mohli robiť multilaterálne financovanie. 40 pôžičiek Svetovej banky súkromnému sektoru plinie týmito prostredkovateľmi a veľká časť týchto, pôžito, týchto pôžičiek ide do energetiky. Predovšetkým uh, treba povedať, že uh, na rozdiel od priamých investičných projektov nemáme verejne disponibilné informácie e, takýchto e, investícií. Je to veľmi zložité ich vystupovať, ale nakoniec sa tu deje predsa len takéto sprostredkované financovanie. Keď sa pozrieme na nízkouhlíkovú e, energiu, do tejto stratégie by sme mohli mať veľké hydroelektrárne, ktoré by ľudí vyháňali z domovov a ničili prírod. Toto nie je udržateľné a to nie je v ich záujme, ani nie v záujme spoločnosti. Takisto uh, ukladanie uhlíka, uh, sekvestrácia, už to všetko, je tu potenciál, ale nemôže nem- vedieť, čo sa deje v podzemí nikto nemôže zaručiť, že bezkonfliktne to tam po tisícročia zostane. Toto je naozaj veštenie a nie skutočný výskum a určite nie politika. To isté platí pre nukleárnu, jadrovú energiu, množstvo CO2. Nikto nevie, čo e, sa bude diať s odpadom, čo produkujeme. Toto nie je trvalo udržateľné ani nízko uhlíkové a preto zelení budú hlasovať proti uzneseniu ak sa nenahradí znenie týkajúce sa nízkouhlíkovej ekonomiky. Ak sa pozrieme na zameranie na obnoviteľné energie mimo siete v malej škále na vidieku, takisto obavy týkajúce sa dominancie e, exportne orientovaných biopaliv. A tiež sa veľmi zameriavame na posilnený transfer technológií. Preto všetkým technologický transfer, ktorý by mohol byť oveľa lepší, ak sa ponechajú intaktné e, autorské práva. Tie by mali zostať v prístupe, ktorý umožňuje e, do, dostupné ceny. A toto sme slúbili pri klimatických rokovaniach a mali by sme sa držať našich slúbov. Ďakujem pekne. Pani Keller, príjmete e, modrú kartu od pána Martina? Nech sa páči, pán Martin, 30 sekúnd. Dobre. Um, Ďakujem. Môžem vám len zablažovať k tomu, čo ste povedali, aj k vašej analýze. Mám však otázku. My tieto problémy poznáme už 20 ročia. Vzhľadom na to, že ste sa tejto otázke venovali podrobnejšie než väčšina z nás, um, ste optimistka a veríte, že to, o čom hovoríme aj s pomocou Svetovej banky, konečne povedie k výsledkom a pôjde to správnym smerom. Skutočne my sme o týchto otázkach hovorili a hovoríme o nich dlhšie než 20 ročia a dúfam, že Svetová banka sa poučí z týchto diskusí a všetci e, veríme, že e, tá budúcnosť bude lepšia. My sme už teraz mohli pozorovať istú zmenu v stratégii, pretože sa presúva dôraz na obnoviteľné zdroje energie. Napriek tomu ešte stále je tu príliš veľký dôraz na tepelné elektrárne, na vodné elektrárne, ktoré nie sú obnoviteľné, trvalo udržateľné a preto dúfam, že týmto vyšleme silný signál, že chceme, aby e, európska energetická politika bola taká, ktorou, ktorú by mal e, sledovať celý svet, preto chceme, aby sme sa uberali nízkouhlíkovou cestou a trvalo udržateľnou a, udrža- a obnoviteľnou energiou. Ďakujem veľmi pekne, pani Keller. A teraz dostane slovo pán komisár Pibalks. Pán predseda, e, Myslím si, že aj ja som e, urobil veľmi silné vyhlásenie a tu by som chcel v prvom rade povedať, že stratégia Svetovej banky je veľmi vítaná, pretože Svetová banka sa veľmi výrazne angažuje v otázkach rozvoja a ako aj vypracovaniu rozvojových stratégií. Preto by sme mali túto stratégiu brať veľmi vážne. Zároveň nesmieme zabúdať na niektoré prvky, ktoré majú zásadný význam pri hľadaní našej odpovede na túto stratégiu. Ešte stále existuje značný os, počet osôb, ktoré nemajú prístup k žiadnemu druhu energii. My sme o týchto otázkach už hovorili, ale sú potrebné veľmi výrazné investície do energetiky. E, tieto však e, sa ešte nedostali k stovkám miliónov ľudí, predovšetkým e, subsaharskej Afrike. Preto je potrebné, aby sme si uvedomili, aké obrovské rozmery má táto výzva. Druhý bod. Je potrebné, aby sme prihliadli aj na rast. Každá z týchto krajín e, má svoj vlastný smer rozvoja. E, takisto má veľmi veľké požiadavky a tieto požiadavky by mali e, byť e, naplnené. E, čiže je tu e, veľmi veľká výzva. A ja plne súhlasím s pani Keller v tom, že treťou dôležitou otázkou je trvalá udržateľnosť. Energetický sektor e, má e, samozrejme veľké dôsledky pre klimatické zmeny a my vieme, že to je najväčší producent skleníkových plynov a je potrebné takisto brať do úvahy cenu fosilných palív. Netreba zabúdať na to, že Výzva, ktorú predstavujú ceny fosílnych palív, je ešte stále pred nami a e, budeme e, sa s ňou musieť e, potýkať ešte dosť dlhý čas. Očakávam, že parlament bude klas veľký, veľkú pozor, venovať veľkú pozornosť zelenej knihe Európskej komisie. My kladieme osobitný dôraz na obnoviteľné energie a e, tu rozvojové krajiny vystupujú ako jeden z ústredných pilierov novej rozvojovej politiky EÚ e, pokiaľ by sme e, nesplnili svoju úlohu, ťažko môžeme očakávať, že presvedčíme Svetovú banku a ďalších, že práve na obnoviteľné energie by sme mali zameriavať naše investície. A presvedčiť, že dokážeme e, dosiahnuť potrebné úspory z rozsahu pri týchto investíciách energia a energetická stratégia si bude vyžadovať e, značné investície. A pokiaľ máme hovoriť o očakávaných e, cenách, musíme e, naozaj zdôrazňovať, že obnoviteľné zdroje energie musia byť súčasťou energetickej politiky v každej časti sveta. A je potrebné, aby sme poskytli aj príslušné záruky, že my dokážeme dosiahnuť v tých dotknutých krajinách zmenu. E, ja viem, že napríklad vodné elektrárne sú ešte nedostatočne e, využívaným zdrojom, ale je to aj zdroj, ktorý je spochybňovaný a viem, že mnohé krajiny majú veľký potenciál pre vyššie využívanie vodných slobodnej energie. E, keby som si e, samozrejme veľké e, vodné elektrárne to je vec, kde by sme takisto mohli e, ísť príkladom. Toto je jedna z rozvojových politik, o ktorej sa hovorí v Zelenej knihe. E, parlament by mal ďalej zintenzívniť úsilie, pretože je potrebné, aby sme Svetovú banku e, presvedčili o tom, aby pokračovala v tomto smere a aby kladla veľký, väčší dôraz na investície. E, ale banka teraz vypracovala 6 kritérií, ktoré sú všeobecnými usmerneniami pre ďalšie investície. E, Svetová banka e, je teda niečo, čo by sme mali vítať a čo by sme sa nemali ob, ob, obávať, ale musíme zabezpečiť skutočne e, európske vedenie v tejto oblasti. A e, v, e, Dohoda z Kotonu predstavuje základ pre aktivity EIB. E, je to hlavným e, e, nástrojom tohto rámca je AKT mechanizmus E, pokiaľ ide o energetiku, neexistuje žiadny projekt v oblasti posilných palív. E, všeobecná politika je taká, že sa má dôraz klas na také energie, ktoré sú priateľské voči životnému prostrediu, čiže veternú, e, solárnu a vodnú. Pokiaľ Komisia predložila návrh, aby sa aktivizovali ďalšie 2 eh, miliardy eh, na eh, obdobie 2011 až 2013, aby sa podporili finančné operácie EIB. Takže návrhy Eh, znamenajú, že je potrebné, aby aj postupy EIB zabezpečili, že len tie projekty, ktoré sú ekonomicky, sociálne a environmentálne udržateľné, boli v rámci mandátu podporované. Pán predseda, myslím si, že EU eh, e eh, vykonala isté kroky v správnom smere, ale je potrebné, aby sme naďalej sa snažili byť lídrom vo svete v tejto oblasti oblasti. Ďakujem. Thank you, commissioner. Ďakujeme, pán komisár. A teraz mene politických skupín najprv za EPP pán Svensson. Dve minúty. En mycket angelägen fråga som tas upp här denna sen. Toto no je mimoriadne dôležitá otázka, ktorú diskutujeme takto neskoro večer a to je phasing out pre prostriedky, pre projekty eh, s fosilnými palivami. To je samozrejme veľmi dôležité, ale pán komisár takisto povedal, že Európska rozvoja banka má veľmi, eh, veľmi eh, zaujímavú stimulačnú politiku. Je to ako keby chleba s cukrom ale nemalo by to byť phasing out, ale phasing in, ako sme hovorili. Dovolte mi, aby som zopakovala ešte raz, že existujú možnosti e, konkrétne pre Európsku úniu konkrétne sa zasadzovať o to, aby sa e, ľuďom v Afrike, Ázii a Latinskej Ameriky pomohlo e, v prístupe k médiám. Pán komisár, my sme hovorili už aj v minulosti o týchto ľuďoch, ktorí eh, žijú v jednoduchých eh, chatrčiach. Asi 2 milióny z nich eh, zomrie predčasne napríklad z dôvodu ožiarenia radonom, ale a, a ľudia takisto zomierajú na um, plyny z um, piecok, spaľovacie plyny z piecok a uh, toto, tomto všetkom by sa dalo zabrániť. Ehm, takisto namiesto, namiesto umelých hnojí by, sme, by sa mali používať prírodné a e, malo by sa pomáhať vlastne tam, kde sa e, dá. Jednoducho musíme veľmi konkrétne preskúmať možnosti, kde sa dá pomôcť, pretože dnes sa veľmi často hovorí o alternatívnych um, zdrojoch elektrickej energie, o veternej, slnečnej a tak ďalej. Samozrejme, no, mali by sme tu urobiť, ale chýbajú nám tu závery. Máme tu ale určité možnosti a EÚ e by nemalo pokrivkávať za tými možnosťami, ale snažiť sa o využitie e, tých nových zdrojov energie a nie fosílnych palív. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz za um, politickú skupinu SND, pán Arzenis. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár Pibax, dovolte mi, aby som sa pani Keller poďakovala za mimoriadnú prácu na tejto správe a všetci tí, ktorí na tom spolupracovali, videli, že nie všetko je skutočne udržateľné. Celá tá stratégia Svetovej banky a pani Keller totiž povedala, sú tu veľké projekty v obrovských rozmeroch, ktoré skutočne nie sú udržateľné napríklad tie mm, vodné elektrárne a tak ďalej. Ale skutočnosťou je, že je viac, um, o 300% viac sa financujú uh, projekty z neobnoviteľných zdrojov energie. No a potom fossil fuel hovorí rečník a e, Svetová banka. To je skutočný škandál, že oni jednoducho nemyslia na dopad na životné prostredie e, z projektov, ktoré sami financujú. A dnes, teraz hovoríme o nové spôsoby financovania projektov, ktoré sa týkajú e, týkajú aj plantáži na výrobu palového oleja. Ale mali by sme tu mali by sme v každom prípade dbať o to, aby sme dodržiavali naše princípy a Svetová banka eh, neurobila eh, žiadnu analýzu životného cyklu tých projektov, ktoré financuje. Takže ja skutočne žiadam, aby sa, eh, aby tento táto správa bola považovaná za významný signál, pretože musíme robiť zásadné reformy v oblasti životného prostredia v rámci Svetovej banky a aj vo vnútri Svetovej banky. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz za následujúci rečník, to je pán Görens. Pán e, Predseda, musíme mať na e, mysli aj cieľ odstraňovania choroby v rozvojových e, krajinách. Cieľ by mal byť vždy rovnaký. Treba posilniť sociálne podmienky, zdravie, vzdelávanie a e, bojovať proti chudobe, čo musí byť e, priorita. Ak e, naozaj, a takto musia byť nasmerované aj investície EIB. Chcel by som však vyjadriť výhrady, pokiaľ ide o financovanie niektorých projektov. V prvom rade E, podmienky e, zadania e, takýchto projektov musia zodpovedať príslušným kritériám. Musíme vedieť, čo hodnotíme a musíme tieto kritéria hodnotenia začať uplatňovať úplne od začiatku projektu. Po druhé, Svetová banka ako aj jej partnery musia klásť dôraz na ekonomické riadenie v dotknutých krajinách. Po tretie, e, treba podporovať obnoviteľné zdroje energií. E, po štvrté, a tu ďakujem komisárovi Pibaxovi za to, že už poukázal e, vo svojom vystúpení na túto vec, že Európska investičná banka musí Eh, takisto eh, postupovať smerom, ktorý bol sformulovaný. Je potrebné, aby tie priority, ktoré boli prijaté eh, Európskou investičnou bankou, sa skutočne uplatňovali. 27 členských štátov EÚ sú takisto členmi Svetovej banky a nemôžeme sa tváriť, že nemáme žiadny vplyv na jej politiku. Myslím si, že by sme mali zaskupiť. naše naše síly v rámci Svetovej banky. To všetko by si zasluhovalo takisto diskusiu, ktorá by mohla byť e, užitočná, ale chcem inak zablahoželať pani Kellerovej za jej vynikajúcu prácu. E, ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom, rečničkov je pani Marisa Matias, 2,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, sa chcela najskôr vyjadriť, že eh, skutočne vysoko hodnotím prácu našej eh, kolegyne a podporujem skutočne všetko to, čo sa tu povedalo, otázky, ktoré načetla. Ja mám otázku, ktorú som doteraz nepoložila. Myslím si, že sa oplatí položiť ju. My tu máme celý rad dokumentov, ktoré um, o ktorých sme ešte nediskutovali. To sú eh, uznesenia a ďalšie veci, mm, ktoré by prípadne mohli viesť k tomu, aby sme skontrolovali, čo presne Svetová banka financuje pretože mnohé z týchto projektov vlastne nemajú žiadny úspech. Prípadná zmena energetických stratégií Svetovej banky v roku 2011, o tom sa hovorí, ale my nevieme, či sa to skutočne uskutoční, lebo ide o to, aby sme bojovali s chudobou na to musí poskytnúť Svetová banka finančné prostriedky. Uh, No už vieme, e, áno, na boj s chudobou je potrebné, sú potrebné e, finančné prostriedky, ale takisto e, na na ďalšie projekty fosilné paliva aj naďalej um, sú takým typickým elementom strá- energetickej stratégie Svetovej banky a neviem, či, by s tým, či s tým môžeme súhlasiť, pretože máme dojem, že uh, toto by malo pokračovať až do roku 2015 a že ešte až do roku 2015 bude existovať financovanie eh, týchto projektov s fosílnymi palivami. Nuž, myslím si, že toto by sme mali uh, preveriť. Možno, že to má niečo očinenia s tým, že Svetová banka chce financovať projekty v malom rámci, ale možno uh, je potrebné sa na to poriadne pozrieť a uh, E, to sú vlastne otázky, ktorými sa ešte zaoberám. A e, prečo neurobíme taký zásadný záver? Prečo e, vlastne ne, uh, nezohľadíme to, že tí, ktorí platia, by mali aj rozhodovať. Prečo by mala Svetová banka uh, rozhodovať o celosvetovej uh, energetickej stratégie? Pretože my, keď robíme tieto rozhodnutia, tak uh, tá stratégia by sa mala aj koordinovať. Možno, že uh, v, v rámci OSN. A prečo? chceme vnúcovať nejakú energetickú stratégiu krajinám, ktorá možno, že e, pre nich nie je vhodná. Mali by sme s touto aroganciou prestať. E, Hans-Peter Martin, e, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V 70. rokoch a začínajúc na začiatku 80. rokov sa Eh, bola predsa veľká téma ekologická slepota Svetovej banky a my eh, dnes zase diskutujeme eh, znova o 10 ročia neskôr a tvárime sa, ako sme boli medzi tým zreformovali Svetovú banku a my chceme financovať projekty v jednotlivých krajinách ehm, alebo financovali sa za tieto 10 ročia financovali sa projekty kde sú e, tie solárne zariadenia v Afrike, kde sú v Amazna, v, e, pri Amazonke e, tie tropické, povysádzané tropické lesy, kde sú tie solárne a veterné parky v Kenii. Nič tam nie je. Tento, my vieme, že ten systém sa na európskej úrovni len perfektne uh, skopírová. Mali sme, prihrali sme e, financie e, veľkým, do rúk veľkým záujemcom, ale nič sa nezmenilo. A potom sa čudujeme, keď sa e, občania stretie, stretie tretieho sveta uh, chcú, že, uh, pardon, že hovoria, že ja už tu nechcem žiť, ja chcem ísť do Ameriky a čudujeme sa, že ľudia z Magrebu a od neviem odkiaľ všetci sa tlačia k nám. Takže musíme si to uvedomiť a musíme pochopiť aj radikalizáciu uh, miliónov ľudí, ktorí hovoria, že nám, my máme dosť jednoducho. Uh, a každý, kto sa pozrie na návrh uznesenia Európskeho parlamentu, si musí povedať, že toto predsa nemohlo byť. Musíme byť oveľa silnejší, musíme mať oveľa silnejší hlas, musíme Svetovú banku e, vyzvať k tomu, aby konečne konala, na čo máme všetky tieto výboru, výbory AKP, výboj pre rozvoj, keď vyrábame nejaké papiere, ktoré e, ktoré e, potom e, sa, e, v ktorých sa opakujú diskusie zo 70. rokov. Je to, je to strašné. Ďakujeme. A k tejto, ve- v tejto fáze uzatváram prejavy za politické skupiny. A teraz prechádzame k ďalším rečníkom. Prvými, prvým je pán Filip Kačmarek, dve minúty. Pán predseda, vaše dámy a páni, nemusíme nikoho presviečať o tom, aké je dôležitá pre rozvoj krajiny otázka energii. Ja som bol ja som bol uh, svetkom, uh, keď sa niekto pýtal, aké sú ceny energie v, F, v Afrike. A vieme, že v rozvojových krajinách je tá cena energie veľmi, zranie teda bagateľom. Uh, moja skupina sa v rámci toho rozhodnutia, e, uznesenia, o ktorom hovoríme, e, my si myslíme, že nemali by sme to ponechávať len v rukách e, v Svetovej banky. Nemali by sme, nemali by sme ponechať na túto inštitúciu, aby nám povedala, že ktoré druhé energie sú, sú čisté ekologické a ktoré nie sú ekologické. My by sme sa mali v rámci Európskej únie um, zaoberať aj našou situáciou, pretože mnohé krajiny, ktoré eh, závisia na eh, uhli alebo na iných fosilných palivách, eh, vlastne budú vystavené veľkým škodám, pokiaľ by sa toto všetko takto presadilo. Je dôležité, aby sme podporovali lokálne projekty v malých v malých um, oblastiach nízkoemisijné projekty my by sme chceli, aby Svetová banka investovala v obnoviteľné zdroje energie, ale my musíme pamätať na to, o čo ide. Či ide o to, aby a že, že v akým spôsobom by mal prístup k energiám pomôcť ľuďom vymaniť sa z chudoby. Mali by sme zohľadniť spoločné aspekty aj v rámci nových eh, energetických politik. Toto sú veľmi ambiciozne ciele a ja by som chcela, aby ich Svetová banka eh, skutočne respektovala. My vieme, že eh, Svetová banka vyvíja veľký tlak. Všade sa o tom hovorí. Teraz a Európsky parlament by mal práve tieto stratégie na rozvoj e, zdrojov, ekologických zdrojov energie e, podporovať. Ďakujem. Pani Silvia Adriana Cikao ako ďalšia. Ďakujem, pán predseda. 4 miliardy ľudí na svete nemajú prístup k elektrine, z toho 80 vo vidieckých oblastiach cieľom miléniových rozvojových cieľov eh, by malo byť vymytenie eh, chudoby do roku 2015. Zrejme tento cieľ nebude dosiahnutý, ale keby bol dosiahnutý, približne 400 miliónov osôb by malo mať prístup k elektrine a asi miliarda ľudí by mala mať prístup k hygienickým potravinám. Ale ak sa to má dosiahnuť do roku 2015, bude potrebné vynaložiť 40 miliard e, dolárov, to znamená 6 svetového HDP. E, medzi najdôležitejšie ciele e, patria tie, ktoré boli stanovené pre rozvojové krajiny. Medzi ciele patrí elektrifikácia a tu s tým sú spojené zvýšené náklady dodávok elektriny do vidieckých oblastí. Um, um, Tie projekty elektrifikácie naražajú na e, obmedzené kapacity. Vidické oblasti majú osobitnú situáciu v oblasti zásobovania e, elektrinov. Je potrebné, aby sa dosiahol konsenzus v tejto oblasti, ktorý by umožnil zvyšovať zamestnanosť a podporovať rast. E, Svetová banka dokázala, že miestna e, produkcia e, obnoviteľných energií za dostupnú cenu je životaschopná v dlhodobom meradle. Ehm, je potrebná aj pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti Indie. Ehm, nižší, ehm, nižšia závislosť od dodávok, od dovozu energii by mohla takisto zvyšiť interconexiunilor dintre diferite țări. Mulțumesc. Ale je potrebné zabezpečiť aj e, prepojenie e, sústav medzi jednotlivými krajinami. Ďakujem, vážny pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi aktuálnu a veľmi relevantnú tému pretože energetická chudoba zostáva veľmi relevantným problémom a bráni e, zlepšeniu kvality života v rozvojovom svete, bráni možnostiam prispievať všeobecnému ekonomickému rastu. Toto je jeden z kľúčových problémov brániaci e, rozvoju týchto krajín a e, udržovaniu chudoby. To veľmi znepokojuje. 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k elektrickej energii. 2,5 miliardy ľudí na celom svete e, používajú len biologické palivá. Asi 2 e, milióny ľudí ročne zomre pri používaní takýchto palív. Fosilné paliva naďalej preva- prevažujú nad používaním trvalo udržateľných zdrojov energie. Množstvo investícií smeruje do e, tepelných elektrární a to je potom aj znečisťovanie témov. Vodcovia e, G20 chcú e, podporovať projekty, ktoré znižujú závislosť na týchto fosílnych zdrojoch, sa úplne e, e, aj ich zrušenie použitia po roku 2050 úplne, už to je veľmi e, želaný krok. Dôležité je posilnenie, monitoring, aby projekty naďalej maximálne prispievali k zlepšovaniu životných podmienok týchto ľudí. Ďakujem. Ďakujeme pekne, milí poslanci. E, pomaličky sa blížime k záveru našeho zasadnutia. A teraz tu máme procedúru Catch the Eye. Slovo má pán Paul Rubich. Pán predseda, ja by som sa chcela poďakovať pre všetkým komisárovi Pipelcovi, pretože on ako e, bývalý komisár pre energetiku vie, Eh, čo, eh, že tu eh, musíme ešte veľmi veľa urobiť, predovšetkým čo sa týka technickej pomoci. Európa jednoducho musí byť nielen plat, som v Európskej svetovej banke, ale musí byť aj hráčom. Takže je dôležité, aby sme sa venovali týmto aktivitám Svetovej banky. Musíme sa postrať to, aby sa týmito stratégiami eh, mohli podporovať malé a stredné, malé a stredné podniky, pretože eh, práve malé podniky predstavujú eh, ekonomickú výhodu. Dôležitou um, otázkou je samozrejme uskladňovanie uh, ener, energie a to bude centrálna otázka v budúcnosti. Ďakujem, hovorí pán predseda. Eh, I suppose one could say that those of us who are still here at this hour of the night. Myslím si, že by sa dalo povedať, že tí, čo tu ešte ostali, sú asi poháňaní nejakou formou eh, obnoviteľnej energie, možno solárnej alebo božej energie. Táto eh, diskusia bola veľmi aktuálna, je to veľmi sporná téma Vy asi lepšie viete, kam by sme mali v budúcnosti smerovať, ale treba posilniť viaceré body. Poprvé, rozvojový svet. Už tu je otázka, či tieto krajiny majú zdroje fosílnych zdrojov, tak budú ich používať samozrejme. Otázka, budeme ich financovať alebo nie. E, očividne e, v Európe po Cancúne chceme e, posúvať agendu obnoviteľných zdrojov a to je správne. Pán Martins má spravdu asi v tom, že treba tlačiť na Svetú banku, aby, aby viac financovala projekty obnoviteľných energií. Köszönjük szépen, eh, képviselő úr. Ďakujeme pekne. A na záver Pán komisár Peebles má slovo. Nech sa páči. Uh, well, important... Myslím si, že toto je veľmi dôležitá rozpráva, hoci aj je neskoro v noci. Pretože Svetová banka a jej energetická stratégia, to je príležitosť. Príležitosť reagovať na výzvy. Ak sa tiež pozrieme na to, čo hovorí Medzinárodná energetická agentúra o chudobe energetickej, o obnoviteľných energiách, tak to je veľkosť tých výziev, ale Svetová banka v svojej sile spolu s našou vodcovskou úlohou môžeme urobiť tú potrebnú zmenu. Môžeme sa vrátiť na, do histórie únie, keď sme mali ciele spred niekoľkých rokov obnoviteľnej energii. Hoci to vtedy boli skromné ciele, zdali sa nemožnými. Veľmi, veľmi skromné ciele. A teraz ale cítime, že sme na dobrej trase. Ale treba e, dozbierať všetku odvahu. Svetová banka zostáva veľmi otvorená v celom e, procese. Vo Washingtone bude týždeň e, energetiky, tiež by sme mohli prispieť. Really to take the new ideas Svetová banka chce e, prijať všetky tieto myšlienky, treba ešte väčšiu odvahu. A ja by som naozaj povedal, že je dôležité, aby sme e, do všetkého vstupovali s otvorenými srdcami k týmto ambicióznym úlohám. Inak totiž bude veľa e, ľudí, ktorí by chceli tieto výzvy zahatiť Dôležitý je začiatok. Podľa mňa stále je začiatkom ten prístup k energiám, pretože prístup k energiám to neznamená len, že sú tu energie a prístup k ním, ale že sú trvalo udržateľné a účinné. Ak sa pozriete na nedávne trendy v krajinách, s ktorými spolupracujeme, Ide o veľkú urbanizáciu, takže určitým spôsobom sa zmenil ten vzorec celej tej hádanky. Je to nielen decentralizácia, ale aj aglomerácie. Akokoľvek to zvláštne znie, tak aj tá efektívnosť je súčasťou toho vzorca. Mali by sme naozaj využiť naše e, e, nástroje. Viete, posilniť tieto nástroje, pretože s 200 miliónmi eur v našom nástroji pre túto oblasť nemôžeme vyplniť všetko. Ja si takisto myslím, že značka Európy by mal, značkou Európy by mali byť obnoviteľné energie. Spolu s kapacitami Svetovej banky môžeme urobiť niečo, čo nebude dôležité len pre dostav, dodávky energie, ale bude to aj veľkým krokom v boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme, pán komisár. A na záver vám v maďarčine čo si poviem. Má